Sorry about the delay starting. We've had coordinated meeting and... Um... Vážení kolegovia, prepáčte, trošku meškáme. Mali sme stretnutie koordinátorov. A teraz pokračujeme e, stretnutím výborov, výboru. Do 17.30 potom máme spoločný výbor Zenvy a Zagry. Čiže treba sa poponáhľať. Začíname s bodom 12. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 to je mm, správa, ktorá je správou nášho výboru. Spravodajcom je pán Fronžulica. Nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, snažil som sa byť čo možno najviac ambiciózny, keď som pripravoval toto stanovisko. Chcel som, aby na výbore AFET bolo silné stanovisko. Chcel som prepojiť tému ľudských práv dobrého riadenia, miera, mieru, stability a boja proti chudobe a, do, a teda snahy o dosávanie e, mileniových rozvojových cieľov. Ľudské práva sú a, a musia byť veľmi dôležitou súčasťou alebo kľúčovou súčasťou našej rozvojovej politiky. A treba pamätať na tie opatrenia, ktoré chceme uplatniť. Som presvedčený, že EÚ musí obhajovať ľudské práva na celom svete, musí byť v tejto oblasti lídrom a musí si byť istá, že jej vlastné nástroje sú efektívne a sú na prospech jednak ľudí a jednak mimovládok, ktoré v teréne pracujú. Takisto treba trvať na väčšej firmnej transparentnosti, čo je myšlienka, ktorá, ak sa dobre bude implementovať, nebude škodiť európskemu hospodárstvu, ale naopak bude predstavovať prírodnú hodnotu, ktorá môže e, podporiť e, naše sociálne-ekonomické a environmentálne ciele v rámci EU aj mimo EU. Najmä teraz, keď e, tu máme túto aktuálnu tému veľkej migrácie v rámci Európy, mali by sme sa sústrediť na základné príčiny migrácie. Častokrát ide o nedodržiavanie ľudských práv, o to, že v danej krajine nefunguje e, právny štát, že sú tam bezpečnostné problémy alebo e, problémy environmentálneho typu. Rešpektovanie ľudských práv a demokracie musia byť vnímané za veľmi dôležité témy v rámci našho dialogu s tretimi krajinami. Do textu chcem dať ešte ďalšie odkazy, aby sme sa uistili, že naš, naša rozvojová pomoc, e, pokiaľ možno, i pôjde cez rôzne mimovládky a nevládne alebo mimovládne miestne organizácie, tak aby naše politiky naozaj boli v teréne efektívne. Aj dnes sme mali stretnutie pracovnej skupiny A Tam sme diskutovali o podpore EÚ niektorých krajín, napríklad hovorili sme dnes o Madagaskare, musíme trvať na tom, že tieto vlády, ktoré majú problém, pokiaľ je o rešpektovanie ľudských práv, občianských práv, mhm, častokrát eh, sú aj tými istými vládami, ktoré majú veľkú mieru korupcia Chcem pripomenúť aj komisie členským štátom, že obchodné a investičné dohody s takýmito krajinami musia obsahovať záväzné doložky, pokiaľ ide o ľudské práva. A teda komisia má systematicky vykonávať a pripravovať dopadové štúdie, pokiaľ ide o práve takéto obchodné investičné dohody. Takisto chcem zdôrazniť e, prepojenie medzi bezpečnosťou a rozvojom. Chcem viac zdôrazniť úlohu rozvojovej spolupráce v výročnej správe o ľudských práv, e, právach. Čiže e, som zvedavý na vaše pripomienky, na vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fronžulica. Pani, pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som eh, pogratulovať pánovi spravodajcovi k tejto správe. Ja ako spravodajca eh, k tomuto textu vo výbore AFEC by som sa tiež chcel eh, vyjadriť k tomu, akým spôsobom ja som pristupoval k tejto správe. Zdôrazňujem vzťah medzi ľudskými právami a medzi rozvojom, keďže sme tu na výbore Devi. Moj, Deve, pardon. Môj text je stručný, nie je to nejaký zoznam všetkých porušení ľudských práv na celom svete. Rozhodol som sa, že pripravím stručný text, kde sa budem sústreďovať na tie najviac eh, dôležité, urgentné témy, čo môžeme spraviť preto, aby sme mohli viac podporiť eh, práve demokraciu a ľudské práva, keď teda hovoríme o vzťahoch s našimi, teda medzi nami a tretimi štátmi. Nechal som tam teda dávať nejaký zoznam porušovania ľudských práv to určite nie. A odpoveď, ktorú som sa snažil v zásade dať na tieto otázky, k nej som sa dopracoval tým, že som zvažoval európske nástroje a ich prepojenie na tretie štáty, napríklad eh, pokiaľ ide o dialog tretími štátmi, pokiaľ ide o tému ľudských práv. Máme tu usmernenia pre ľudské práva, máme tu akčný plán Európskej únie pre ľudské práva a tak ďalej. Tých dokumentov je viacero. Čiže som analyzoval tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale sústredil som sa práve na tieto dve veľké aspekty e, tejto správy, teda demokracia a ľudské práva. A zdôrazňoval som práve otázky demokracie. Pretože v poslednom čase sme ako si menej e, zase mi zdôrazňovali otázku konsolidácie demokracie a teda vzťahu medzi demokraciou na jednej strane a ľudskými právami na strane druhej. Je ťažké predstaviť si, ako by sme mohli dodržiavať ľudské práva, keď v krajine nie je demokracia. Takže ja tento e, vzťah, toto prepojenie som tam vyslovene zdôraznil. Jeden z hlavných e, odkazov mojej správy, ktorý je relevantný aj pre dnešnú diskusiu na tomto e, pléne alebo na tomto fóre na výbore DV je nasledovný bod. Mali by sme používať politiky alebo využívať politiky na to, aby sme konsolidovali demokraciu a podporovali ľudské práva. Tu hovorím o obchodných politikách, rozvojových politikách a takisto politikách súvisiacich s našim susedstvom, respektíve rozširovaním. A všetky tieto politiky by mohli prispieť k tomu, aby sa lepšie dodržiavali princípy ľudských práv a demokracie. Takisto by som chcel zdôrazniť, že som e, spomenul viacero vecí v súvislosti s rozvojom, demokraciou a ľudskými právami. Nespomínal som agendu 2030 alebo tie trvalodržateľné rozvojové cieľ vtedy, keď som tú správu e, pripravoval, pretože v tom čase ešte tieto dokumenty prijaté neboli. A potom máme tu viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré majú za cieľ zohľadniť e, tieto jednak, e, teda jednak túto novú agendu a tie záväzky ciele, ktoré sa týkajú ľudských práv. A takisto vždy som zdôrazňoval otázku e, konzistentnosti e, týchto našich politik. Ja som spravodajca k tejto otázke a teda e, treba by sme boli konzistentní aj v našom celkovom prístupu k ľudským právom. To je veľmi dôležitá záležitosť. Teším sa aj na to, čo mi kolegovia na výboru povedia, som na to zvedavý. E, samozrejme máme tu jednak dokument pána Fronžulicu e, a môžeme sa pekne porozprávať aj po rumúnsky, to sa mi tu často v parlamente nestáva, takže to je taká príjemná vec. Áno, ja chcem povedať ešte jednu vec, e, keď sme boli v New Yorku, tiež tam bolo zaujímavé stretnutie so štatistikmi, ktorí pripravujú tie trvalo udržateľné ciele majú istú skupinu 17 cieľov, potom tie podciele a budú pripravať indikátory pre ľudské práva a dobré riadenie, takže bolo by asi zaujímavé, e, ako sa tá práca vyvinie. Mala by, sa byť, e, mala by byť hotová v marci a uvidíme, či by to mohol byť užitočný nástroj pre Európsku úniu do budúcna, pokiaľ ide o ľudské práva. A myslím, že máte pravdu, keď e, hovoríte, že tá správa nemala byť nejakým zoznamom všetkých problémov, to je potom riziko Mm. alebo je tam potom riziko, že s tým sa potom nič nebude robiť, bude tam iba zoznam. Dobre, ďalej sa hlásia Beatrice Befera a Maria Hojbuk, nech sa páči, Beatrice. Ďakujem pekne, pani e, predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi Fronžulicovi za tento text. Myslím si, že ten text je dostatočne koncentrovaný a zároveň dobre vysvetľuje veci a je to e, zaujímavá, e, zaujímavý pohľad na správu pána e, Predu. Vy tu zvorazňujete práve otázku demokracie ako istý základ rešpektovania aj nakoniec ľudských práv. A to je presne dobre mm, odzrkadlené v tejto správe, aby som to dokonca ešte možno trochu viac zdôraznila. Práve konsolidácia demokracie. To je základ mieru, základ spravodlivosti, silných inštitúcií a právneho štátu. Máme tá tú výhodu, že tu máme ten trvalo udržateľný rozvoj, čo je vec, ktorej sa ľudia, ktorej sa ľudia venujú. Máme tu teda tú agendu do roku 2030, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj a čo sa týka tých malých vecí, ktoré by som chcel ešte povedať pánovi Fronžulicovi, takže jednak chcem zdôrazniť, že máme tu tento cieľ trvalo udržateľného rozvoja, to je cieľ, ktorý tu máme v rámci agendy 2030, to je cieľ číslo 16. Ako podala Linda, indikátory implementácie by mali zahrňať aj validovanie, alebo teda mieru splnenia norie pokiaľ ide ľudské práva. Takisto by som chcel zdôrazniť, že tak ako naďalej sme istým referenčným bodom, pokiaľ ide o, obchod, o obhajobu ľudských e, práv na celom svete, tak nie sme až takí vzorní, pokiaľ ide o to, e, čo naše vlastné e, nástroje hovoria, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré tieto normy nesplňajú. A toto tiež treba povedať nahlas. Aké sú nástroje, ktoré máme na to, aby sme mohli rešpektovať ľudské práva? Bod 4 tejto žiadosti, ktorú pripravujeme pre komisiu, e, požadujeme, aby sa nejaký medzerne záväzný nástroj, ktorý by bol záväzný pre e, firmy, pripravil a myslím si, že pokiaľ ide o formulovanie e, tohto bodu, myslím si, že je dôležité, aby sme tam zahrnuli aj otázku záväznosti, teda povinnosti pre podniky, aby takéto požiadavky E, vymáhali. A častokrát to sú samotné podniky, ktoré to aj, tiež aj chcú robiť. My keď sa rozprávame o záväzných e, nejakých e, opatreniach, znie to možno ako keby sme to robili na silu, ale v skutočnosti tie firmy, ktoré konajú férovým spôsobom, oni to akceptujú, oni chcú byť na úrovni. Oni chcú tieto veci robiť tak, ako by sa mali robiť a pre nich je to istý spôsob, ako aj oni prispievajú k tomu, aby sa veci uberali správnym spôsobom alebo smerom. Čo sa týka zvyšovania transparentnosti a podpory rozvoja, tak e, programy, ktoré sa venujú rozvoju, by mali mať jasné prepojenie na e, aj programy e, na podporu ľudských práv. Samozrejme, vždy to súvisí rozvoj a ľudské práva. Toto stanovisko má byť stručné, koncizné a teda ťažko sa e, môžeme nejako veľmi rozpíšovať k rôznym témam, ale možno v tom poslednom bode e, sú tam konkrétne, by tam mohli byť konkrétne spomenutia nedodržiavania e, práv žien a potom máme tu ten istambulský dohovor, e, ktorý je záväzný a ktorý e, ako Európska únia sme zatiaľ ani nepodpísali, ani neratifikovali. Ďakujem. Ďakujeme. Mareja Hojbuch, potom Lola, potom Davor. Ďakujem. Áno, aj z našej strany chcem srdečne poďakovať spravodajcovi. Samozrejme, vítame, že prichádza to stanovisko. Však myslím si, že v niektorých bodoch by sme tam mali pár vecí doplniť alebo lepšie počiarknúť niektoré aspekty. Predovšetkým to myslím na tie toolboxy na e, dodržiavanie ľudských práv v rámci rozvojovej politiky. To by sme taktiež mali spomenúť v tejto správe. Potom samozrejme rešpekt k implementácii e, tých pracovných e, princípov ILO a taktiež dohody s tretími krajinami v, s ohľadom na sociálne štandardy a ekologické štandardy alebo environmentálne štandardy. To by tam taktiež malo byť spomenuté. No a ďalej by sme tam chceli mať explicitne spomenuté sexuálne a reprodukčné práva, taktiež právo na zdravie a čo by tam EU mohla robiť a taktiež to, že je potrebné, aby naše politiky boli koherentné, to je treba vždy zdôrazniť. Lola Sanchez. Ďakujem, Linda. Chcem pogratulovať pánu Frunzulicovi a jeho týmu k tomuto návrhu dokumentu. Je to dobrý východiskový bod pár upresnení. Myslím, že by to prispelo k dokumentu. Takže oficiálna rozvojová pomoc to nie je jediný nástroj na riešenie e, situácie v súvislosti s chudobou a porušovaním práv. Je treba, aby naša politika, rozvojová politika bola koherentná, ale taktiež je treba sa snažiť podporovať globálnu e, spravodlivosť, pretože toto taktiež podporuje životnú úroveň ľudí po svete, vo svete, pretože e, toto pretože sú to politické a všetkým hospodárske príčiny, ktoré vedú k problémom. No a riešiť tie hlavné príčiny nerovnoprávnosti a chudoby to je zásadné. No a rodová politika nemôže sa snažiť zmierniť e, nejaké zlyhania iných politik, ako napríklad obchodnej politiky. Takže naša zahraničná obchodná politika by nemala prispiať k porušovaniu ľudských práv v tretich krajinách, ako vidím, že sa deje v podstate na každodennej báze. Takže by mal byť vytvorený záväzný právny rámec, ktorý by zaručil udržiavanie ľudských práv No a myslím si, že to je e, niečo, čo je prirodzené. A máme tu napríklad teda cieľ udržateľného rozvoja a podobné princípy, ktoré nám v podstate dávajú záväzný právny rámec. Nemôže to ostať len v podobe nejakých e, ideálov. No a občanská spoločnosť, tak tam je treba podporovať dodržiavanie ľudských práv a je treba aj oni mohli hovoriť v podstate do našich e, krokov v rámci zahraničnej politiky. Musíme viesť dialog s občianskou spoločnosťou, pretože v našom prípade nemôžeme dobre plniť svoje úlohy. Takže myslím si, že tieto dve myšlienky by mali byť zapracované do dokumentu, pretože iné, že ten dokument naozaj dobrý. Ďakujem na záver Davor. Štýr. Ďakujem Ďakujem aj spravodajcovi za jeho stanovisko. Skutočne je to veľmi dobrý základ pre ďalšiu diskusiu. Taktiež som rád, že sa na to díva z perspektívy nedávno schválenej agendy do roku 2030. Taktiež je tam dôraz na cieľa držateľného rozvoja. Bezpečnosť a mier dobré riadenie. Toto odzrkadluje aj to, čo už tu bolo spomenuté. Ľudské práva v oblasti rozvoja politiky. Čo týka konkrétnych formulácií, tak skôr len také semantické pripomienky. Sú tam trochu rozdiely medzi tým, keď hovoríme o šírení alebo obrane eh, ľudských práv alebo nejaký podobný výraz. Takže to je skôr taká semantická otázka. No a čo sa týka otázky migrácie, tak je dobré, že sa o tomto dokumente hovorí. A táto otázka o ktorej hovorí spravodajca, že nemôžete jednoducho si povedať, že väčšia mera rozvoja pomoci bude znamenať menej migrantov. Toto je zbytočne zjednodušené. No to prepojenie medzi obchodom a ľudskými právami, tak netreba zdôrazniť. Dôležitosť tohto aspektu Beatriz už povedala, že to je otázka, ktorá sa pravdepodobne bude riešiť aj na stretnutí teňových spravodajcov. Takže v tejto súvislosti je veľmi dôležité sa pozrieť na všetky aspekty a na globálnych hráčov, ktorí súťažia v, tej, v tom medzinárodnom ringu. Takže na záver chcem povedať, že tomto procese zasielania pozmeňujúcich návrhov tak môžeme aktualizovať niektoré časti. Napríklad druhý odsek, aby sa hovorilo o agende do roku 2030 a nie po roku 2015, takže to už je len taká maličkosť. Chcem poďakovať spravodajcovi za skvelú prácu a skvelý textový návrh. Ďakujeme pán Frunzulika. Alebo, prepačte, je tu ešte niekto ďalší? Nie, dobre, tak pán Frunzulica. Ďakujem. Nuž. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, pretože všetkým kolegovi Predovi, ale aj ďalším kolegom, ktorí sa prihlásili o slovo. No a ja si naozaj myslím, že by sme mali robiť viac a lepšie sa zamerať na toto prepojenie medzi rozvojovou pomocou a um, dodržiavaním ľudských práv a rešpekt pre demokraciu. Taktiež by sme mali trvať na dobrom riadení a spravovaní a boj proti korupcii. Toto sú extrémne dôležité aspekty, pretože môžu viesť k zvýšeniu úrovne demokracie a k lepšiemu systému, lepšie fungujúcemu systému v niektorých krajinách. Taktiež by sme mali zdôrazniť, že občianská spoločnosť a mimovládne organizácie by mali hrať dôležitú úlohu v tejto problematike. A programy, ktoré bežia v určitých krajinách. kde je naozaj významná miera korupcie, tak takéto programy by mali byť vykonávané prostredníctvom organizácie občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, ktoré už preukázali že môžu zaručiť transparentnosť pri využívaní fondov. Opäť ďakujem všetkým kolegom a teším sa na pozmenujúce návrhy. Ďakujeme. Bolo pripomenuté, že 19. novembra večer je e, lehota na pozmenujúce návrhy. Pardon, oktobra a teraz ideme k bodu 13. To je veľmi dôležitý bod. Je to príprava na humanitárny summit v Istambule. A teraz náš stály spravodajca Enrique Guerrero nám predstaví svoju správu. Istanbulský summit je vôbec prvým humanitárnym summitom a prichádza vo veľmi dobrý čas. Ja si nedokážem vybaviť nejaký iný moment v histórii, kedy by sa humanitárna pomoc tak využívala ako teraz. Takže Enrique, prosím. Ďakujem za slovo. No, predovšetkým chcem sa ospravedlniť za to, že túto otázku tu predstavujem po v deň kedy skutočne sme niekoľko hodín už e, rokovali na podobné témy, pokúsim sa byť produktívny, už 25 rokov v podstate funguje rovnaký rámec pre humanitárnu pomoc, no a dokážeme si predstaviť, že za týchto 25 rokov sa zmenilo úplne všetko. Počet prírodných katastrof vzrástol, no a nepochybne to je aj dôsledkom klimatických zmien. To je skutočne jedna veľká zmena, ktorú prinieslo toto štvrtstoročie. Taktiež počet ozbrojených konfliktov veľmi vzrastol, pretože máme bipolárny svet, ktorý v podstate sa vymkol spod kontroly. Sú tam mnohí protagonisti a taktiež koncepcia bezpečnosti je dynamickejšia. No a aktéry v rámci humanitárnej pomoci, taktiež ich počet vzrástol. Máme veľmi mnoho mimovládnych organizácií, organizácií občanskej spoločnosti, takže tá scéna sa úplne zmenila. No a taktiež čelíme obmedzeným alebo situáciu, kde máme obmedzené finančné prostriedky. Máme teda finančnú hospodárskú krízu, ktorá nás prevádzala v posledných rokoch. No až preto nie je zvláštne, že OSN v rámci týchto zmien zvoláva prvý humanitárny summit, aby opäť sme si zvážili rámec pre humanitárne kroky, aby sme sa skoordinovali, aby sme mohli byť koherentnejší, efektívnejší, aby sme mohli lepšie spolupracovať pri našich reakciách na potreby ľudí, že toto v podstate o to hlavne ide v rámci humanitárnej pomoci. Za posledné mesiace, alebo za posledné roky, sa vyvinul participatívny proces na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni a v podstate sme si vymieniali stanoviská, skúsenosti ohľadom toho, ako čeliť um, situácii, ktorá nastáva pre toto, týmto humanitárnym summitom. Sú tu určité aspekty, ktoré úplne nefungujú a preto v podstate môžu obmedziť pozitívny dopad tohto summitu. Nie je to medzivládny summit a preto mnohé krajiny a niektoré z nich sú aj globálnymi hráčmi, sa nebudú cítiť priamými účastníkmi príprav tohto samitu. No a nie je to medzivládny summit, a teda príprava dokumentov a vytváranie spojenectiev a konsenzov, všetko toto je oveľa komplikovanejšie než v prípade bežných samitov. No a z pohľadu humanitárneho sa nevenovala príliš veľká pozornosť dlhodobým krízam. A to sú práve e, krízy v podstate, ktoré škodia najväčšiemu počtu ľudí na svete a vyžadujú si e, intenzívnejšiu a dlhodobejšiu humanitárnu pomoc. Avšak tento summit môže priniesť zmeny Eh, je to summit budúci rok v maj v Istambule. Sú tam určité body, v ktorých môže skutočne zmeniť scénu pozitívne. Predovšetkým tie globálne, tá globálna konzultácia 16. Eh, oktobra v Ženeve, tak tam teda sa budú lídry snažiť eh, dosiahnuť e, konsenzus a pokročiť pri vytváraní nového rámca. Ďalej prídu návrhy zo strany luxemburského predsedníctva, tie prídu na konci roka a potom rada by mohla prijať určité závery, ktoré by pozbudili členské štáty v tejto oblasti. No a taktiež eh, generálny tajomník OSN vydá vyhlásenie na začiatku budúceho roka a predpokladáme, že príde s jasným návrhom reformy eh, finančného rámca. Európska komisia predstavila svoje oznámenie. Je to veľmi pozitívne oznámenie. Ja ako spravodajca pre túto správu s ním plne súhlasím a určite vedie k tomu, že nájdeme nový spôsob, ako konať, aby sme zaručili dobrú spoluprácu, aby sme zaručili aj predvídateľnosť, finančnej pomoci a tak ďalej. Preto toto stanovisko komisie sa zrkadluje v mojom texte. Tam predstavujem tri linie globálnych krokov. Po prvé je dosiahnuť globálny konsenzus v oblasti humanitárnych krokov a tam musí mať aj európsky konsenzus. Nepovedal som, že ten európsky konsenzus by mal slúžiť ako základ, pretože nie je ľahké sa snažiť uplatňovať aj v prípade iných globálnych hráčov naše vlastné štruktúry. Ale hovorím tam, že by tento európsky konsenzus mal slúžiť ako príklad naše overené, naše overená prax, overené metódy. Toto malo slúžiť ako príklad, aby sme mohli pokročiť aj v súvislosti s globálnym konsenzom v oblasti humanitárnych krokov, tak aby sme zaručili aj predvydateľnosť. Po druhé, etický kodex, ktorý vychádza z toho, že sa budú rešpektovať princípy humanitárnych krokov a potom toto by umožnilo lepšiu koordináciu a spoluprácu. Dnes ráno e, pani Leffler, ktorá zastupovala ESVČ, povedala, lebo hovorila o tom, do akej miery koordinácia a spolupráca so zásadnými prvkami ktoré by mali sprevádzať naše e, kroky v humanitárnej oblasti. A taktiež potrebujeme transparentné štandardy, normy, zodpovednosť aj zo strany tých spoločností, ktorým pomáhame v situácii humanitárnej krízy. Taktiež chcem žiadať o vytvorenie globálneho fondu pre humanitárnu pomoc. Ja si nemyslím, že my ako výbor alebo ako Európsky parlament by sme mali žiadať o vytváranie nového finančného nástroja. A keď navrhujem vytvorenie globálneho fondu, tak som otvorené aj také možnosti, že už tie súčasne existujúce fondy by potom boli napríklad združené, spojené a potom by fungovali spolu, ale aby tento galimatiaž tých rôznych nástrojov, aby to zmizlo, aby sa to nejak zjednotilo, pretože sú tam mnohé iniciatívy, mnohé fondy. A ani nevieme, koľko ich vlastne vo svete funguje. Nám ide o to, aby tam bola zaručená predvídateľnosť financovania, aby sa čo najlepšie využívali tie nástroje, ktoré máme v dispozícii a taktiež, aby sme možno vytvorili tento globálny fond alebo nejaký mechanizmus, aby sme našli nejaký spôsob, ako toto zaručiť v Istambule, aby darcovia v podstate mohli zaručiť e, účinné finančné toky príjemcom. Taktiež musíme znovu potvrdiť naše princípy humanitárnych krokov. Toto je prvok, ktorý presazujú všetci humanitárni aktéry Predovšetkým by ste sa mali zameriavať na ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Všetko ostatné to sú len nástroje. Je dôležité pomôcť tým, ktorí potrebujú našu pomoc. No a zjednodušiť im prístup k našej pomoci. Toto priamo súvisí aj s nezávislosťou a s princípami humanitárnych krokov. A taktiež je tu určitá úroveň schopnosti alebo v podstate vlastnej eh, zodpovednosti, nezávislosti a miestnych aktérov priamo v teréne, pretože sú to práve oni, ktorí musia konať v prípade humanitárnej krízy. Sú to sami títo ľudia, ich spoločnosť, to sú sú to rôzni aktéry, ktorí eh, vyplývajú z medzinárodných a nevlád, mimovládnych organizácií. A práve títo musia riešiť tú situáciu konkrétne v teréne. Ja som sa stretol s viac než 25 organizáciami občianskej spoločnosti a taktiež s Európskou komisiou, taktiež s DG ECO, aj s podpredsedničkou Georgievou, ktorá pracuje na európskom stanovisku v súvislosti s panom na vysokej úrovni o financovaní týchto opatrení a taktiež e, som pripravila mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré sa venujú kľúčovým aspektom, ako napríklad je bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, ohrozené skupiny. Čo týka tých humanitárnych pracovníkov, tí čoraz viac riskujú svoj život, alebo o ňo dokonca aj prichádzajú, keď reagujú na humanitárne krízy. Taktiež máme návrhy hľadom financovania, ktoré sú e, namierené smerom k miestnym mimovládnym organizáciám. Taktiež potrebujeme politiku na to, aby sme riešili dlhodobé krízy a v krízy v e, štátoch, e, ktoré nefungujú. Potrebujeme taktiež väčšiu flexibilitu, profesionalitu a transparentnosť. A Taktiež otvorenosť e, e, účasti súkromného sektora. Samozrejme, vždy musia byť pritom uplatňované princípy humanitárnej pomoci. Taktiež reforma OSN v tejto oblasti by bola dobrá. A chcem na záver povedať, že si myslím, že európsky konsenzus, už som to spomenul, európsky konsenzus by mal posilniť naše stanovisko bez toho, že by sme sa snažili ho niekomu vnúcovať alebo snažili by sme sa ho niekomu prezentovať, ako že to je to najlepšie stanovisko na svete. Ale Európska únia vykazuje dobré výsledky a myslím si, že by sme mohli prispieť takýmto spôsobom k globálnemu koncezu na, na báze spoločných hodnot. No a na záver chcem poďakovať e, kolegovi za to, ktorý mi pomohol skutočne pri vypracovaní môjho textu. Ďakujem. A teraz Charles Curlins. A, e, takže Šála potom Davov. E, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, ja si veľmi cením prácu pana kolegu Gerera. Je to veľmi naozaj komplexná práca. Ja chcem zdôrazniť to, čo je najdôležitejšie v celom tomto bode a to je, že je tam naozaj dosť veľa e, strán. E, je to taký dlhý dokument, možno, že v tom úvodnom vysvetlení je to také zvládnutelnejšie, čo sa týka dĺžky. A najdôležitejšie body e, na výbore aj na plenárke treba takto proste vypichnúť, aby to bolo zrozumiteľnejšie pre všetkých. Ten prístup, ktorý nakoniec vedol k tomuto samitu, je veľmi špecifický, pretože nie je to medzivládny postup, je to taký proces konzultácie, čo je v zásade e, fajn, čiže inak povedané multilaterálne postupy fungujú, to je dobre vedieť Máme tu veľkú konferenciu, ktorá tento rok sa koná v Addis Abebe, budúci rok to bude v Paríži. Čiže to je všetko pozitívne a pamätám si, že ešte relatívne nedávno, v minulosti, tu boli všelijaké hrozby, e, pokiaľ ide o fungovanie týchto multilaterálnych postupov a ja sa teším, že môžeme teraz povedať, že e, už momentálne tieto problémy, ktoré predtým boli v tejto oblasti multilaterálnych postupov, nie sú. Potom chcem zdôrazniť aj profesionalizmus mnohých humanitárnych aktérov v tom zmysle, že boli konzultovaní, môžu priniesť a navrhnúť viaceré dobré návrhy, nápady, sú v teréne, poznajú tú situáciu, vedia, akým spôsobom uh, hovoriť uh, s verejnosťou a už pri iných správach sme videli, že je dôležité, aby aktéry ako napríklad e, Lekári bez hraníc alebo Červený kríž e, boli naozaj prítomní v teréne, pretože inštitucionálni aktéry tam neboli úprimne povedané až tak veľmi e, pritom napríklad Medzinárodná zdravotnícká organizácia tam nebola pritom takým spôsobom, aby dokázala medzinárodné spoločenstvo dostatečne informovať humanitárna aktivita alebo humanitárne aktivity sú nevždy také vďačné, by som povedal. Stane sa nejaká katastrofa, trvá e, pozornosť ľudí 3-4 dní, keď sa to stane, ale mm, častokrát teda platí, že financovanie za tých pár prvých dní sa rozbehne a potom to veľmi rýchlo e, vyšumí, tak povediať. A máme viaceré takzvané zabudnuté e, krízy. Určite aj pán kolega Guerrero to spomína veľmi správne v jeho uznesení. A cením si teda práve e, profesionalizmus týchto jednotlivých aktérov a nakoniec aj tú koordináciu, keď vidíme, ako sa napríklad e, koná z hľadiska logistického, keď je nejaké zemetrasenie, tak máme tu e, aktivity napríklad jednotlivých agentúr OSN, tie veľmi rýchlo konajú, dostane sa tam relatívne rýchlo pomoc a tak ďalej. Ale čo nefunguje e, poriadne je ochrana práve týchto humanitárnych pracovníkov. A chcem hovoriť o jednej veci, ktorá sa stala nedávno v Kunduze, kde e, sme mali situáciu bombardovania civilného, civilnej nemocnice. A nie je mm, v tomto prípade, myslím si, možné nájsť akýkoľvek faktor, ktorý by nám dovolil nejakým spôsobom ospravedlniť takéto e, bombardovanie. Všetky tie GPS e, údaje boli známe, tá lokalita, všetci to poznali a je absolútne neakceptovateľné, že to sa stalo. A naozaj by sme mali aj my ako E, Európsky parlament nejakým spôsobom ešte odsledovať to, čo sa stalo v tomto kunduze, aby e, tí ľudia, ktorí sú toto bombardovanie zodpovední, aby aj naozaj boli zodpovední jednak voči e, obetiam, voči Afganistanu, voči medzinárodnému spoločenstvu a najmä voči týmto humanitárnym pracovníkom. Veď títo ľudia z Lekárov bez hraníc, tí pracujú častokrát takmer zadarmo, sú veľmi pracovití, obetujú sa a rozhodne si nezaslúžia e, to, čo sa im e, stalo v tomto konkrétnom e, prípade. Čiže ja si myslím, že by bolo od nás veľmi nesprávne, keby sme túto tému iba tak nejako dali bokom a nevracali sa k nej. Treba to podľa mňa ďalej ešte spomínať a vrácať sa k tejto hroznej udalosti. Čokoľvek pán Guerrero e, teda e, navrhuje, e, s tým môžeme e, súhlasiť. A ešte je to, pardon, jeden bod, na ktorý som skoro zabudol, a to je financovanie. Už niekoľko rokov tu v Európskom parlamente hovoríme, že nám chýbajú financie. Napríklad e, oznamujú sa rôzne e, programy, slúbuje sa financovanie napríklad niekde 4 miliardy, dodáva sa z toho iba 1% a tak ďalej, čiže tá situácia v oblasti financovania je naozaj hrozná a človek, alebo my ako Európska únia potom nemáme dôveru ľudí, pokiaľ oznamujeme neviem aké projekty a potom sa ukáže, že na ne nemáme peniaze. Vždy je možné povedať, že ešte zostávajú povedzme nejaké financie, e niekde, ale nakoniec aj žena, keď varí pre 5 ľudia, pre 10 ešte stále e, niečo zostane. Ľudia sa predsa nenatlačia úplne, keď vidia, že ich je tam e, viac. E, vždy sa niečo nájde, že zostane, a toto sa aspoň tak hovorí, ale v skutočnosti tých financií je málo, to si treba jasne povedať. A pokiaľ keď sme mali e, tých 0,5% HDP na rozvoj, tak bolo tých financií ešte stále dosť. Mohli sme financovať aj stratégie, aj humanitárne aktivity, aj rozvojové. Čiže vtedy to ešte išlo. To som chcel ešte dodať k financiám. Ďakujem. Pán Stifle a pán Kolublu, takže najskôr pán Stifle. Ďakujem, pani predsedajúca Ďakujem Enrikovi za, vynikajúcu, za vynikajúci návrh, ktorý nám tu prezentoval. Prečítal som si to v preklade do chorvačiny, takže teraz budem pokračovať po chorvatsky. Zdá sa, že tento dokument je výnimočne dôležitý vzhľadom na politickú chvíľu a ktorá nastane, keď to budeme mm, na politickú závažnosť, o ktorej budeme diskutovať na ďalšom, ďalšom plenárnom zasadnutí. Ide tu o nový globálny rámec, ktorý už bol prijatý mm, pre rozvoj a to v New Yorku. A Európska únia bola takmer napadnutá za to, ako pristupuje k humanitárnej kríze, k kríze utečencov. A Enrique sa zameral na prechod z takej obranej defenzívnej pozície do e, silovej pozície. To znamená, zmena pozície Európskej únie v tom smysle, že je schopná ujať sa a vedenia v tejto otázke. A toto je to správne zameranie. Takto musíme vnímať aj istambulský summit, ktorý sa bude konať na budúci rok. Ja sa snažím povedať, že tu skutočne hovoríme o dôveryhodnosti Európskej únie A domnievam sa, že to, ako bola táto správa predložená, skutočne znamená, že sme udreli kliniec po hlavi, trafili kliniec po hlavičke, takto by mala Európska únia postupovať. Pochopiteľne treba sa vyjadrovať konkrétne, treba mať konkrétne ciele a to treba aj konkrétne vyjadriť treťom odstate, odsta, odseku sa hovorí o e, potrebe petročného plánu a nad nasledujúcich záväzkoch. Toto nie je len také všeobecné stanovisko, tam sú veľmi konkrétne návrhy. Samozrejme, je tu otázka koordinácie na medzinárodnej scéne, najmä keď e, zohľadníme formát samitu v Istambule. To určite bude ďalšia výzva, Akokoľvek, treba ešte zdôrazniť jedno, a nakoniec sa to aj zdôrazňuje um, v tej správe, a to je to vlastne, o čom som hovoril predtým. Takže eh, tam máme 11. odsek, kde sú osobitné odporúčania pre Európsku úniu eh, s cieľom zvýšiť rozpočet pre vzdelávanie, a boj, e, riešenie hospodárskej e, krízy e, o výrazné percento. To je niečo, o čom sme diskutovali aj včera, aj dnes a chcem to opäť zdôrazniť a chcem Enrikeovi takisto poďakovať za to, že zahrnul aj toto do svojho návrhu. Ďakujem. Beatrice Pesera. Nie, prepáčte. Hm, to bola moja chyba, takže pán Kuluglu, máme tu ešte pred pol piatou niekoľko rečníkov. Nie, nie, vy pôjdete prvý. Ale dámy majú prednosť, mne to nevadí. Nie, nie, nie, e, najskôr vy, ak vám to nevadí, a potom Beatrix. από τον συνάδελφο Ερίκε Γκερέρο. Δεν θέλω να... Takže ďaká. Chcem poďakovať tiež panu Gererovi, nechcem opakovať to, čo tu bolo povedané. Nuž, dnes sme svedkami pohybu migrantov väčšieho než po druhej svetovej vojne. A región, z ktorého po alebo v regióne, z ktorého ja pochádzam, v Grécku, tak tam to vidíme každý deň. No a do veľkej miery tam vidíme skutočne dramatické scény a obávam sa, že posledné udalosti v Turecku s, tým, s tými bombami, náložami, ktoré teda zabili mnoho ľudí, že to povedie k väčšej destabilizácii celého regiónu, aj v Turecku, aj v Sýrii. Nuž, Turecko pravdepodobne nebude môcť fungovať ako miesto, kde budú sídliť utečenci. A to sme videli aj podľa toho, čo podala pani Merkel a pán Hollande. Tak toto nebude fungovať. Musíme sa preto pripraviť na obrovské vlny utečencov, väčšie než tie, ktoré prišli doteraz. Nuž, pre mnohé krajiny, ako napríklad tá moja, tak toto už presahuje naše síly a kapacity. A mali by sme hovoriť o príčinách všetkých týchto katastrof. No a na túto tému predstavím aj pozmenujúci návrh k textu. Druhá vec, keď hovoríme o príčinách a o silách, ktoré v podstate spôsobili tieto obrovský, tento obrovský príval utečencov zo Sýrie, Iraku, z Afganistánu, tak v podstate tam je to, čo sa stalo v Kunduze, kde bola bombardovaná nemocnica lekárov bez hraníc. A absolútne podporujem návrh pána Görensa, ktorý tu teraz zaznel, tom zmysle, že je treba vykonať určité vyšetrenie, prešetrenie situácie, aby sme objasnili, za aké okolnosti sa to všetko stalo, pretože tí, čo bombardovali, tak vedeli, že bombardujú nemocnicu. No a okrem toho, za niekoľko hodín tá nemocnica bola bombardovaná niekoľkokrát. A ďalej, dôsledky klimatických zmien utečenci, ktorí pochádzajú z oblasti zasiahnutých týmito klimatickými zmenami. Tu taktiež predstavím pozmenujúci návrh. No a na záver chcem hovoriť o ochrane utečencov. Tých, ktorí sa vydali na cestu, chcú byť uteč- a sú utečencami, je treba rešpektovať, dodržiavať ich práva, ich náboženské a politické presvedčenie, napríklad čo sa týka potratu, pretože toto niektoré náboženstva vyložene zakazujú a napríklad v oblastiach, kam prichádzajú títo utečenci, je treba rešpektovať ich názory a ďakujem spravodajcovi za skvodvedenú prácu. Um, thank, thank you. Ďakujem vám. A teraz uh, Beatrix Besera, potom pani Hatala. Mm, po, musíme to stihnúť do pol piatej, pretože potom máme tu spoločné zasadnutie uh, e, s Envy. Takže prosím veľmi rýchlo. Ďakujem. Len sa chcem vyjadriť tomu, čo povedal pán Guerrero, okrem toho, že mu chcem poďakovať za skvelú prácu, a chcem povedať, že určite je treba vziať do úvahy aj stanovisko výboru pre ľudské práva, podvýboru pre ľudské práva. No a taktiež je tu teda stanovisko tohto podvýboru, vedie ho e, Elena Valenciano. No, takže samozrejme v tejto správe treba zohľadniť aj aspekt ľudských práv. Je to neoddeliteľná súčasť tejto problematiky. Takže toto taktiež súvisí s tým humanitárnym summitom, ktorý sa blíži. Chcem pohovoriť o pár pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložíme k tomuto textu. Určite sa dopracujeme k zhode, k dohode. Niektoré aspekty treba rozhodne zohľadniť. Poprvé je to právo prístupu k vode a hygiena Rozhodne to súhlas, e, súvisí taktiež e, s prístupom humanitárnej pomoci, alebo je to dôležitý aspekt. Ďalej, právo na prístup k širokej škále služieb e, sex, v súvislosti s, s sexuálnym a reprodukčným zdravím žien a detí, ktoré zostali tehotné následkom znásilnenia v rámci konfliktu. Taktiež som si istá, že priamým spôsobom tieto naše návrhy obohatia text a je rozhodne treba sa sústrediť na túto tému pred summitom. Okay. Áno. Ďakujem, Evli. Ďakujem, Enrique. Ja eh, chcem pridať niekoľko pripomienok našej skupiny. My veľmi vítame návrh e, kolegu Guerrero Salom a pozmenujúce návrhy môžeme podporiť. Len stručne to, čo považujeme za najlepšie v tej správe, v tom návrhu Ehm, zameranie na zraniteľné skupiny je veľmi dôležité. handiketovaní ľudia, deti, ženy, tí často nemajú e, splnené svoje základné potreby. Treba takisto vychádzať z toho prístupu založenom na ľudských právach, chrániť práva ľudí. Európska únia sa musí zhostiť zodpovednosti a poskytnúť jednoznačnú podporu e, e, tomuto všetkému na Svetovom humanitárnom samite, samozrejme transparentnosť a prístup na miesta konfliktu. Viete, že na mnohé také miesta prístup nie, ako napríklad na Ukrajine. Potom financovanie, o tom sme už troška diskutovali včera. Opäť treba počiarknúť potrebu riešiť tie základné príčiny tohto všetkého, to znamená konflikty, z ktorých potom vyvstáva potreba humanitárnej pomoci. Takže čo k tomu chceme dodať v rámci pozmeňujúcich návrhov? Asi zdôrazniť v každom prípade viac e, ten prístup na základe rodovej rovnosti a takisto trocha viac zamerania na zabudnuté krízy, ktoré si zasluhujú viac e, pozornosti verejnosti. Takže takisto aj e, otázka vysídlených ľudí si zaslúhuje viac pozornosti. E, ľudí, ktorí boli vysídlení do e, susedných krajín. Takže toto by sme chceli riešiť na tom humanitárnom samite, ale určite je toho ešte viac, ale to teraz zatiaľ bude všetko. Ja chcem spravodajcovi veľmi poďakovať. Myslím, že to je veľmi kvalitný kompromis na tomto e, a že dosiahneme veľmi kvalitný kompromis na konci tohto procesu. Ďakujem Včera sme hovorili o vzdelávaní pre deti a v humanitárnych e, krízach a o tom, že niekde sa tá situácia vlečie a ľudia e, z komisie hovorili, že tá pomoc nestačí, že by to malo byť oveľa viac než len 4 Samozrejme to závisí od toho, ako je veľký ten rozpočet. Niekoľko e, ľudí hovorilo o útaku na lekárov bez hraníc. A teraz si kladiem otázku, či by sme sa k tomuto e, k tejto otázke bezpečnosti humanitárnych pracovníkov nemali vyjadriť nejak jednoznačnejšie. Komisia včera o tom hovorila e, v súvislosti s ľuďmi z, mimolia, z mimovládnych organizácií čoraz, je čoraz ťažšie dosiahnuť, aby títo ľudia išli pracovať na takéto miesta. Taká situácia už sa vyskytla v Gaze. E, nemocnice boli terčom útokov a ide tu teda o ochranu pracovných síl. V opačnom prípade v takýchto zložitých situáciách nebude chcieť nikto pracovať. E, teraz e, pani Leno Nieto, vedúca Union Eco, prosím, buďte stručná, len tie kľúčové body. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne komisia e, ďakuje pánu Gererovi Salomovi za správu, ktorá je v súlade s oznámením prijatým komisiom a e, to malo za cieľ riešiť práve tie výzvy, o ktorých pán Salom hovoril v úvodnej časti. E, navrhuje sa partnerstvo pre humanitárne opatrenia Chcem pána Gerera Saloma ubezpečiť, že Komisia, Európska únia a všetky členské štáty sú odhodlané zohrávať aktívnu rolu e, v tejto otázke a chceme byť na čele humanitárnych snách. Len pre vašu informáciu pripravuje sa globálna e, konzultácia s členskými štátmi a dnes e, práve v Jogor Libe o tom rokuje za zmene Európskej únie a členských štátov a e, malo by to e, byť spustené zajtra. Komisia takisto podporuje to, čo sa, e, o čom sa hovorí v správe pána Gerera Salom. Summit je podľa nás skutočne príležitosťou potvrdiť základné princípy humanitárnej pomoci a takisto sa domnievame, že, ako povedal pán Gerero Salom, tie potreby narastajú, e, rozpočty tomu nezodpovedajú. Treba teda riešiť aj túto otázku. Či sa to bude robiť prostredníctvom globálneho fondu, to ešte uvidíme. Aj pán Geror Salom na to poukázal, pani predsednička Georgieva, e, predseda tomuto panelu na vysokej úrovni o humanitárnom financovaní. E, ide o, o veľmi dôležitý nástroj pre financovanie, ale zdá sa, že hm, táto agenda a otázka financovania skutočne sa musí riešiť paralelne e, s riešením otázok efektívnosti. My sme navrhli oznámenie v tejto oblasti, ktoré by takisto riešilo otázky efektivity a fungovanie, otázky fungovania e, súčasného monetárneho systému. To by som teda zatiaľ chcela povedať zo svojej strany. Ďakujem vám. Pán Enrique Guerrero. No, más breve Budem sa snažiť byť veľmi stručný. Všetko som si zapísal. Ďakujem kolegom a kolegyňam. Myslím, že to je celkom veľká miera konsenzu. Mali by sme sa viac sústrediť na ochranu humanitárnych aktérov. Pokiaľ o koordináciu, ide o summit, ktorý nie je medzivládny, Čiže na tú koordináciu treba pamätať, potom sústredenie sa na ľudské práva, rodovú, rodová perspektíva, tie zabudnuté krízy, bezpečnosť a ochrana humanitárnych aktérov. V tom chcem povedať pár vecí. Myslím si, že je dôležité, aby sme od začiatku mali jasné, že to, že summit sa koná v eh, Istambule, by nás nemalo nejako ovplyvňovať, pokiaľ ide situáciu v Turecku. Je to summit OSN, ktorý sa koná v Istambule, ale takisto by sa mohol konať e, napríklad v Madride. Čiže otázky, ktoré sa týkajú Turecka, situácia v Turecku, to všetko by sa malo oddeliť čo možno najviac od tejto správy. Po druhé, humanitárna kríza, ktorú dnes prežívame v EÚ, samozrejme, že ovplyvňuje našu pozíciu na tomto humanitárnom samite, pretože to, akým spôsobom, alebo čím lepšie zareagujeme, e, tým väčšiu morálnu silu budeme mať a pokiaľ nezareagujeme, tak nebudeme niko, pre nikoho príkladom, ale práve naopak. Ale nemôžeme ísť do Istanbulu a zdôrazňovať našu humanitárnu krízu pretože vo svete tá kríza, ktorú momentálne e, žijeme, tá e, sa prežíva na e, v rôznych oblastiach, Blízky východ, Latinská Amerika a tak ďalej. Čiže aby sa nám nestalo, že z nás budú zase nejakí eurocentrici a budeme sa snažiť iba druhým ľuďom vysvetľovať, čo by oni mali robiť, alebo aké my veľké problémy máme hoci častokrát tie problémy vonku sú o dosť väčšie ako u nás doma. Čiže aby sme e, pamätali aj na túto skutočnosť, treba zaplniť, na tie vety, ktoré ste vyspomínali, milí kolegovia, ale aby sme nevychádzali z nejakého eurocentrického pohľadu, keďže ide o medzinárodný summit, ktorý zvolala OSN. Ďakujem. Áno, ďakujem. A ešte prepačte, čo týka toho kunduzu, ten bol na poslednej plenárke Európskeho parlamentu v Štrasburgu. A určite sa k tomu budeme vracať. Ja súhlasím s vami, že treba ešte odsledovať dodatočne to, čo sa v tom kunduze stalo, pretože bohužiaľ určite to nebude posledný krát. Ale my, aby sme, e, aby sme sa vyjadrili proti, e, ak sa teda vyjadrime proti takéto veci, tak e, bude to pozitívne, pretože ľudia, ak e, identifikujú humanitárnych pracovníkov, aby proste boli pod istým tlakom, aby vedeli, ako sa majú správať. Ďakujem. Okay, so that... Ďakujem za túto rozpravu. Mm, pondelok o 5. je termín pre predkladanie e, pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, môžete o nich hovoriť e, s Enrikem ešte predtým. Mm, Ďakujem vám. E, potom e, bod 15, čas pre otázky sa odloží na ďalšie zasadnutie a bod 16 rôzne. Máte niekto pripomienky k tomuto bodu? Nie. Bod 17 ďalšie stretnutia 9. novembra bude ďalšie naplánované stretnutie popoludní, ale potom bude osobitné alebo dve osobitné stretnutie štvrtok ráno o 9. spoločne s AFETom a dva výborom. Predpokladám hlasovanie e, z Sacharovej cene 2015 a 19. oktobra o týždeň osobitné stretnutie s komisárom e, Mimicom a bude sa týkať v procese po Kotonu. On predloží osobitný dokument na túto tému. Takže kolegyne a kolegovia teraz nasleduje stretnutie s Envy eh, a Agri a to pri príležitosti Svetového dňa potravín a eh, výmena názorov eh, týkajúce sa, týkajúce sa potravina polnohospodárstva a príslušných činností.